hlasovania. A teraz k správe Greš, kolega Jár. Herr Kollege Jár? Ja. Ja, vielen Dank. Vielen... Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma tiež teší, že e, sme o tejto správe, e, kde ide o ochranu spotrebiteľov a občanov, e, že sme spomenuli aj malé a stredné podniky, 46 celkom jasne definuje, že prístup ku kapitálu je, kapitálu je veľký problém, pretože to je správne, pretože je oveľa jednoduchšie naďalej vytvoriť hedge fond, než požičať malému remeselníkovi pár e, euro. Naďalej si želám, aby tento, táto správa nebola len nejakým verbálnym vzdušným zámkom, ale naopak, aby komisia konkrétne konala. Ďakujeme. Teraz pani kolegyňa Figueredo. Frau Kollegin Figueredo hat das Mittagessen vorgezogen. Wir kommen dann Zdá sa, že kolegyňa dala prednosť obedu. A teraz teda k správe Schmidt, k pán kolega Mikolášik. Ďakujem, pán predsedajúci verím že prehĺbenie dialógu medzi univerzitami a podnikmi prispeje k hospodárskemu rastu. za alarmujúci považujem zvyšujúci sa počet nezamestnaných mladých ľudí. neistá pracovná situácia mladých ľudí e, vedie často k, k tomu že sú odradzovaní od zakladania rodiny alebo sú jej zakladanie e, chcú príliš oddaľovať čo má vzhľadom na demografickú premenu európy v konečnom dôsledku negatívny vplyv na ekonomiku a sociálnu oblasť dialóg by teda mal zahŕňať opatrenia na podporu vstupu mladých ľudí na pracovný trh a umožnenie úplného rozvoja ich potenciálu. ďalšími témami by mali byť využitie vzdelania ako prostriedku boja proti chudobe nerovnosti a sociálnemu vylúčeniu pričom by špeciálna pozornosť mala byť venovaná ľuďom so zdravotným postihnutím. z uvedených dôvodov podporujem navrhovanú správu. ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Mikolášik. A teraz sa dostávame k jednému vysvetleniu k správe pani Harms a slovo dostáva kolega Kelly. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu. Je to správna vec, čo sa týka jadrových elektrární vo všeobecnosti. Chcem povedať, že naši írsky spoluobčania sú trochu zmetení. Skoro každý je proti jadrovej energii. Je to spôsobené e, tými tragédiami Senobil a e, Černobylu. Takže prosím, prešetríme túto záležitosť, e, teda preskúmajme si výhody a nevýhody jadrových elektrární a zverejníme dokument, aby občania sa vedeli rozhodnúť, aby to vychádzalo z pravdy a nie z emócií. A záverom ešte chcem zablahoželať vám za to, ako ste vynikajúco zvládli prvé hlasovanie ako predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Kelly. Ďalšie ďalšie vysvetlenia. Však chcem poukázať na niečo, že e, treba vysvetlenie hlasovania ohlásiť pred hlasovaním. Takže kolega Kozlík dostáva teraz slovo. Ďakujem pekne. Európske spoločenstvo poskytuje finančnú pomoc Litve, Slovensku a Bulharsku na podporu ich úsilia pri plnení záväzku súvisiaceho s vyradením prvej generácie jadrových reaktorov z prevádzky finančná pomoc za vyradenie z prevádzky ktorá bola poskytovaná bulharsku do roku two thousand and nine bola určená najmä na prípravné práce. cieľom návrhu na pokračovanie je poskytovanie pomoci bulharsku tak aby sprevádzala a zaistila bezpečnú údržbu a vyradenie jadrovej elektrárne kozloduj podľa schváleného odobrať slovo, pretože nemôžete hovoriť o ničom inom. Nemôžete meniť tému vysvetlenia. Ďakujem pekne a prichádzame k správe pána Hoanga Ngoka. Pán Tarabela tu nie a tak dostáva slovo pán Van Dalen. Vážený pán predseda, spravodajca predložil niekoľko pozmenujúcich návrhov, prekvapujúcich, všetko, čo sa týka solidného financovania, paktu stability a rastu a dohľadania na kritéria. Toto všetko chce vymazať, podporuje ho 250 kolegov, to je neuveriteľné. Takže tento názor podľa mňa jednoducho má zničiť hospodárstvo, ako je možné, že je 250 poslancov, ktorí mm, hovoria niečo a potom konajú odlišne. V niektorých krajinách e, to bude veľmi zložité ozdraviť verejné financie a zmeniť smerovanie. Áno, samozrejme, to nie je veľmi príjemné pre uši e, voličov, ale ak sa do toho nepustíme, tak skrachuje celá e- Európa. Takže musíme začať konať teraz a som rád, že tieto pozmeňujúce návrhy neboli prijaté. Ďakujem pekne, kolega Van Galen. E, kolegovi Igoltovi som chcel dať slovo už trochu skôr, takže pán kolega nech sa páči, bohužiaľ tu nie. A teraz eh, kolegyňa Fot. Thank you, I will... Ďakujem pekne, vítam túto správu o verejných financiách. Je to veľká, eh, veľké vylepšenie v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Je to znepokojúce u nás, ale aj v iných členských krajinách, takže naozaj eh, musíme sa zrieknúť daňových stimulov musíme sa zamerať na prekonanie vysokej nezamestnanosti a znížiť daňové zaťaženie pre malé a stredné podniky a zamestnávanie. Zdrojov je málo a tam, kde sú prostriedky, tak musia ísť do rastu a podperovania e, výskumu, vývoja a zeleného, zelených inovácií. A taktiež e, nemôžeme e, zatvárať oči pred starnúcim obyvateľ, obyvateľstvom. Dôchodkové režimy musia byť transparentné sú však témy, e, ktoré ma znepokojujú, napríklad migrácie. E, to musí byť naozaj musí sa k tomu citlivo pristupovať, nemôže byť nedostatok pracovnej sily a musia sa však zohľadňovať pritom aj miestne faktory. Súhlasím s tým, že európske problémy potrebujú európske riešenia, ale musíme si uvedomiť, že je tu celosvetové hospodárstvo a musíme rešpektovať e, zásadné právomoci aj našich národných vlád. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A ako ďalší dostal slovo kolega Klajs. Ja, ďakujem, Ik... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval proti správe Nuang Gok, hlavne kvôli ľahkosti, s akou chceme viac masového pristahovalectva smerom do EÚ. Mm, neviem, či môžeme ešte viac klesnúť v očiach občanov. Veľké mesta už nezvládajú tento príliv pristahovalcov na európskej úrovni. Musíme naozaj e, zvážiť e, náklady a prínosy. Viaceré vlády EÚ ktoré riešili túto otázku, zatiaľ e, zamietajú vyčísliť pristahovalectvo a taktiež e, nesúhlasia s tým, aby sa vôbec na túto tému hovorilo. Ako je to vôbec možné, treba zohľadniť aj problémy tretieho sveta, pretože tam je skutočný únik mozgov a e, ich e, životne dôležité zložky unikajú do EÚ a to ešte prehlbuje e, problémy a prehlbuje aj pristahovalectvo. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz sa dostávame k správe Pejon. A ako prvá dostáva slovo kolegyňa Dodds. Dodds. Takže milá pani kolegyňa, nech sa páči. Máte slovo. Thank you, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala proti tejto správe z vlastnej, únie, pardon, eh, in, z vlastnej iniciatívy. Nie pochyb o tom, že stabilné stredomorie je veľmi dôležité pre celú EÚ, ale v časoch eh, ťažkých klimatických časov je nevhodné, aby mali, že by sme mali vydávať ešte prostriedky na takýto plán silný sekretariát a e, nová únia. To nie je to najekonomickejšie v tomto čase a e, navrhla som pozmenujúci návrh 5, e, posilnenie vzťahov s Izraelom, GSP+. To by sa nemalo zrealizovať pretože toto nejako nezvýši dôveru Izraelu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ako ďalší dostáva slovo kolega Posel. Začiatkom 80. rokov ako mladý e, novinár som e, navštívil kráľa Hasana e, v Maroku. Tam bola práve vtedy odmietnutá žiadosť o členstvo v EÚ. Tu som mal tú čest, že som pra- pracoval e, pre e, Otafon Habsburga a ten práve povedal, že Mare Nostrum nikdy nemalo Európanov rozdielovať, ale naopak spájať. Takisto e, známy spisovateľ a, e, a e, písal pánu Sarkozymu, že sa to môže porovnať s paneurópskym hnutím. Prečo to všetko spomínam? Pretože spomínam to, pretože po východnom partnerstve tá, tá najdôležitejšia zahraničná politická e, časť inštrumentária EÚ musí byť práve táto oblasť a práve preto ju musíme riešiť správne, politicky štruktúrovanie a nie len ako, ako akúsi zónu voľného obchodu, pretože vieme, že oblasť Stredného mora, tak ako povedal, uh, uh, ako povedal Churchill, táto oblasť je dôležitou časťou Európy a takou musí aj zostať. Tým Teraz e, pán Kelam chce vysvetliť svoje hlasovanie k správe Kirilov. Ďakujem, pán predseda. Ja som podporil pôvodný e, e, odsek 12 v tejto správe, ktorý vyjadruje obavy týkajúce sa použitia etnických čistiek ako e, nástroj ruske, uznania ru, ruskej závislosti a bábkových režimov. Môj návrh bol ten, aby sme Rusko vyzvali, aby sa držalo svojich e, prísľubov prímeria bez e, odkladov a aby ukončilo blokovanie prístup jednotiek EÚ k Južnému Abcházsku, Južnému Osecku Abcházsku. Je to naozaj ponižujúca situácia, že zástupcovia EÚ musia žiadať o e, vstup svojich jednotiek, na ktorých sme sa predsa boli dohodli. Vyzývam Rusko, aby rešpektovalo suverenosť a integritu Gruzínskej republiky. Ďakujeme pánu Kelamovi, to bolo posledné vysvetlenie hlasovania. Prerušujem zasadnutie do 15. E, hodine.